Vážení kolegovia, poprosím vás, aby ste zaujali miesta. Pani Tomu požiadam, aby sa takisto usadila. Ďakujem pekne, kolegovia. Naozaj vás poprosím, e, zaujmite miesta. Ďakujem. Dobre, takže budeme hlasovať. Na úvod mám viacero oznámení. Chcem povedať, že predseda prijal skupiny PP e a SAD a e, z nezaradených e, návrhy do delegácií, ktoré mám prečítať pán Massimiliano Salini na miesto Antonyho Tajányho pre ITRE pre vzťahy s Re- e, Brazíliou pani Elizabeth Gardine na miesto pána Tajanyho. E, delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosurom Salvator Domenico Polieze na miesto pána Antonio Tajanyho za delegáciu parlamentného zboru Eurolatinoamerického pán Salvatore Domenico Polieze na miesto pána Antonio E, Mm, delegáciu pre vzťahy s krajinami Magrebu a Úniou e, e, Arabského Magrebu. Ines Ayala Sender na miesto pani Elena Valenciano, delegácia vzťahov s e, krajinami Strednej Ameriky, pani Valenciano na miesto pani Ines Ayala Sender, parlamentné zhromaždenie pre Stredomorskú úniu, pani Ines Ayala Sender na miesto pani Elena Valenciano, pre delegáciu parlamentného zhromaždenia Euronest Maria Grapini a potom ešte pre výbor pre ústne petície pani Diane James na miesto Jean-Marie Le Pen. E, má niekto nejaké pripomienky? Ak nie, takže mm, títo kandidáti boli schválení.